don't we mind if you, uh, Turkey is now going in the way of a dictatorship? Thank you, Mr. Stettiner. If you keep it to one minute, then I can cover all the colleagues who still want to speak. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane generální tajemníku, vy jste před chvílí říkal, že vítáte větší autonomii evropské obrany. To rád slyším. Ještě před dvěma lety jsme zde u nás cítili jakousi žárlivost ze strany NATO a jako by se nyní rozplývala. A já se teď ptám, jaká bude dělba rolí při obraně Evropy, a to mám na mysli zejména ruskou hrozbu. Děkuji. Thank you, Mr. Weigel. Mr. Secretary General,